Wir kommen jetzt zur Tagesordnung von äh, vereinsamt. Pokračovať bude výbor Affet. Pani Pieri požiadala, aby sme v priebehu tohto zasadnutia, čiže dnes a zajtra, tému Turecko dali na zoznam. Pokúsime sa zajtra po obede zahrnúť túto tému. Myslím si, že je to aj dôležité, aby sme sa venovali tejto téme. Jetzt haben wir die... Wann ist die Piri denn da? No.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 za pozvanie k misii našeho parlamentu na pozorovanie v prezidentských volieb v Moldavsku. Prvé priame e, voľby prezidenta krajiny od 96. Asi mnohí viete, toto je prvé kolo lídrom e, socialistickej eh, strany, ktorý je proruským kandidátom, získal 48,7 hlasov a tým pádom tesne sa nedostal. Proeurópsky kandidát eh, Maja Sandu z liberálnej eh, strany pre akciu solidaritu 38,2 účasť bol asi 50 v Moldavsko samozrejme je veľmi dôležité pre EÚ aj našeho parlamentu. A takisto nevyhnutné reformy v krajine. Mali sme možnosť zopakovať toto posolstvo v jednotlivých stretnutiach odchádzajúci prezident i predseda parlamentu táto delegácia bola súčasťou všeobec spoločnej pozorovateľskej misie s ďalšími delegáciami. Navrhovanie predbežného stanoviska sme plne pripravovali a podporujeme jeho zistenia. Podporujeme spoluprácu s ďalšími zhromaždeniami a s delegáciou EÚ v Kišiňove Predbežné stanovisko tejto misie máte v svojich e, zložkách. Môžete si pozrieť obsah. Tož dospeli sme k tomu, že základné slobody sa rešpektujú a e, avšak e, výrazné zneužívanie e, zdrojov, nedostatok transparentnosti a nevyvážené pokrytie médiami Vrátim sa k týmto vodom v krátkosti. Rád by som zdôraznil výbornú organizáciu volebného postupu a profesionalizmus e, zamestnancov pri voľbách. Tam, kde sme boli ako pozorovateľia 3, e, e pozit- možno politi- pozitívne organizovať uh, voľby. Zorganizovanie vo všeobecnosti sme videli množstvo žien, ktoré kandidovali. 4 z 9 boli ženy. Jedna sa dokonca dostala do druhého kola. To je vítané zlepšenie oproti predošlým voľb- voľbám parlamentným z roku 2014. Toto by mohol byť e, bod zvratu pre budúcnosť Moldavska, kde všetci budú sa zúčastňovať aktívne na politickom živote a budú sa môcť uchádzať o miesta na všetkých úrovniach. Ide e, tiež o boj proti stereotypizácii rodovej či inej Dôležitý je rovnaký rešpekt. Dôležité, že Moldavčania chcú zmeny. Musí sa uskutočniť úprimná snaha k zmene spôsobu, akým funguje politika. Tiež bola možnosť vypočuť si rôznych zainteresovaných politické strany, médiá, mimovládne organizácie, Spoločne s ďalšími sme identifikovali základné obavy, otázka finančnej kontroly, nedostatok transparentnosti, toto je tiež otázka veľkých obav. Na prípravných stretnutiach sa opakovane e, dnesla otázka e, mediálneho informovania. V mene delegácie e, vyzývam, aby sa konalo v súlade s vysokými etickými štandardmi, aby sa zabezpečilo vhodné pokrytie včas Nestranné pokrytie je takisto dôležité. Tiež chcem zdôrazniť, je dôležité, aby všetky politickí aktéry sa snažili vyhnúť napätiu, vyhnúť sa e, konfliktnej retorike, aby naozaj voliči naozaj e, hlasovali na základe naozaj dobrej politickej voľby. Tešíme sa teda na druhé kolo v nedelu. Budeme opätovne prítomní a budeme môcť pokračovať eh, Ďakujem vám teda ešte raz za túto možnosť. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, pán predseda. Ako člen delegácie v Moldavsku pod vedením pána Šoltesa zo pár slov do mňa chcem zdôrazniť e, a súhlasiť s tým, čo Igor povedal. Videli sme spravodlivé e, voľby, sledovali sme ich na hlavnom meste i v provinciách. Musím povedať, že všetci členovia e, miestnych volebných výborov, ktorí boli veľmi dobre pripravení, boli dobre, e, takto boli e, i pozorovateľia, takže voľby prebehli korektne a veľmi profesionálne. Nevideli sme prípady podvodov v provincii, ale videli sme prípad mesta, kde starosta bojkotoval voľby. Tu sme videli, že ľudia mali prekážky. Toto sa a, informovalo, o tomto bola informovaná policia a policia naozaj nastolila poriadok a nakoniec všetci mohli hlasovať, takže nevideli sme neregulérnosti. Videli sme však to, že ľudia nemohli ísť k voľbám Takisto zadnesterská oblasť, nevideli sme ju prípady podvodov, ale napätie áno. Takisto boli informácie o tom, že ľudia boli zvážaní autobusmi hlasovať. To nie je konkrétny prípad podvodov, ale treba e, očakávať, že e, boli nutení k jednému konkrétnemu kandidátovi. Musíme povedať, že toto tieto zabezpeky predchádzali podvodom, ale po vidieckej oblasti sme videli určité napätie, ako povedal predtým pán Šoltes, objektívnosť médií a financovanie politických strán, to sú veci, na ktoré sa treba pozerať z viacerých uhlov, vzhľadom na naše vzťahy s Moldovskom. Témy veľmi dôležité, ktoré by mali byť v rámci našho programu dôležité. To je e, boj proti e, korupcii, posilnenie súdnictva a osvetlenie bankových podvodov miliarda eur. To sú otázky, ktoré sú naozaj v centre pozornosti e, budúceho prezidenta, ktokoľvek ním bude Chcem poďakovať Igorovi za veľmi transparentný spôsob, akým viedol našu dele- delegáciu. A to, čo povedal, je pravda. Boli to spravodlivé, korektné voľby. A tešíme sa na dru- druhé kolo týchto volieb. Takže možné je eh, hlasovať predčasne ďalší rečník chcem vláde Moldavska e, poblahoželať k dobre zorganizovaným volebnému procesu. Nezabudajme, že Moldavsko je prezidentskou republikou. Úlohy prezidenta sú dôležité, a, e, e, avšak obmedzené. Reformy implementuje vláda. A to je čím si, čo treba mať na pamäti. mohla by to byť otázka hodín, kým e, e, IMF, medový fond, nám môže poskytnúť e, názory na zlepšenie ehm, dohody. Chcem poblahoželať veľa zdaru kandidátke EPP Maj Sandu. Musí byť konštruktívna, uvedomujúci, že mnohí z týchto ľudí ide o voličov e, demokratickej e, pár e, strany v Moldavsku, to sú rusky hovoriaci voliči. Ďakujem. Ďakujem. Treba uznať, že demokratický e, transparentný rámec, ktorým prebehli voľby, je to veľký krok vpred. Symbolický náznak reforiem, ktoré sa v politickej sfére e, krajiny implementovali opätovne. Právny rámec, ktorý sa zmenil. Prezident volený e, obyvateľstvom bude mať veľmi obmedzené právomoci, takže hoci počujeme množstvo prísľubov a množstvo škandálov, Mali by sme byť realisticky, keď posudzujeme e, zmeny, ktoré by mohli prísť. Množstvo kandidátov e, odstúpilo z týchto volieb a to považujem za jasný znak konsolidácie e, a zdravého rozumu v rámci tých volieb E, ďalšia kandidátka EPP e v druhom kole opätovne pozitívny znak e, konsolidácie. Trošku chaotická bola atmosféra predvolebnej kampane. Prístupové E, rokovania e, viedol ďalší kandidát, ktorý je za revíziu e, asociačnej dohody, vždy hovorí o znovu vytvorení užších vzťahov s Ruskom. Ako chcete tieto veci zlúčiť, to je veľmi ťažké. Zdá sa, že niektorí z voličov v Moldavsku si uvedomili, aké dal veľké sľuby Myslím si však, že je na Moldavcoch e, vybrať si e, s cieľom zlepšiť e, reformný proces. Potrebujeme naozaj reformy, pretože vieme, že sociálno-ekonomická agenda prevládala cez tú kampaň a dúfam, že tu nebude situácia, kedy niektorí niektoré politické inštitúcie v krajine budú konať proti budúcnosti krajín, takže sa teším a mám veľké očakávanie k druhému kolu. Máme tu e, e, kandidátku Maja Santu, ktorá jasne hovorí e, za, v prospech európskej budúcnosti Moldavska. To ja veľmi podporujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán, pán predseda. Spolu s kolegami som sa zúčastnil na tejto dôležitej misii. Ďakujem kolegom parlamentu za ich profesionalitu, ich disponibilitu, flexibilitu, opätovne raz dokázanú. A ďakujem i pánu predsedovi Šoltésovi, ktorý v duchu spolupráce a harmónie pôsobil v našej delegácii všetci sme výrazne angažovaní v tejto oblasti. V všeobecnosti celý ten postup hodnotím pozitívne. Predpisy boli dodržané, voľby prebehli mierumilovne, hoc aj, a to už povedal kolega Murešan, Zistili sme niektoré nezrovnalosti, ale vo všeobecnosti to neovplyvnilo pozitívny priebeh. Bolo tu množstvo pozitívnych e, krokov vo verejnej mienke. Zdá sa, že je rozkol asi na 50 Preto je dôležité e, podporovať spoluprácu pretože táto krajina musí mať nejaké európske výhliadky. Boli tu v minulých rokoch samozrejme škandály, e, podvod e, vo výške miliardu dolárov, ktoré zmizli vo veľkých bankách krajiny i dnes. K tomu ešte prebiehajú e, zisťovania. Prebiehali tu v tom príslušné vypočutia s predsedom parlamentu, predsedom a tak ďalej, uistili nás, že je tu vôľa prenasledovať zodpovedných a, a predviesť pred spravodlivosť, ale to bola i hlavná téma, toto zneužitie finančných e, prostriedkov vo volebnom boji. Môžem len podporiť e, tú podporu zo strany účtovného dvoru nielen vo volebnom e, boji, ale po e, voľbách. Sú to pra, priame voľby. To je potešujúce. Ústavný súd zmenu ústavy e, zrušilo. Tým pádom sa to stalo prioritou parlamentu a to má dopad aj na vládu, ústavu. Tá ústava, tá zmena sa musela vlastne realizovať a re, vláda chce reformy v zahraničnej politike a pokiaľ ide o ústavu, nie je tu žiadna e, kompetencia predsedu, predse prezidenta. Takže uvidíme, čo vznikne po voľbách medzi týmto prezidentom so silnou e, legitimitou, volený národom, a väčšinovou vládou, ktorá vládne v krajine. To bude zaujímavé. Budeme potom sledovať spoločne s kolegami i druhé kolo volieb. Chcem vás všetkých požiadať, aby ste sa naozaj angažovali. Mnohé frakcie e, tu majú partnerov, je dôležité poukázať na význam témy boja, boja proti korupcii a pod, skôr transparentnosti. To je veľmi dôležitá téma. E, mnohé strany sa tu správali naozaj veľmi e, nedôveryhodne a pohrávali sa s dôverou voličov. Musí tu byť naozaj disciplína, musíme sa správať seriózne. To určite len pomôže povesti Európskej únie. Ďakujem. Pán Schaffhauser. Je suis content d'entendre mes collègues. Som eh, spokojný, že eh, poznáme tento výsledok, ktorý bol dosiahnutý demokratickým spôsobom, napriek tomu, že nejde o kandidáta Európskej únie. Ale vyhli sme sa veľkému konfliktu, lebo keby takýto prístup sme, boli by sme sa vyhli veľkému konfliktu, keby sme podobný prístup boli použili aj v Ukrajine. Tá politika musí byť skutočne európska, musí to byť politika, ktorá premostuje e, rozdiely a je potrebné brať do úvahy, že aj Rusko je e, európskym partnerom. Preto som riadne rád, že som sa dozvedel, že demokratické výsledky volie boli uznané, že e, že ľudia, ktorí hlasovali, chceli urobiť istý prínos alebo príspevok pre mier a nie pre vojnu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Práve sme sa dozvedeli, že i na Ukrajine boli férové voľby a vznikla vláda i prezident bol menovaný férovým spôsobom. Vašou pripomienkou to nemôžete spochybovať, pretože je to zrejme, je to nesporné a e, Ukrajinu, vzhľadom k Ukrajine som vždy jasne povedal, že i na Ukrajine, i na Kryme e, boli proeurópske väčšiny, ktoré však boli násilím zničené. A to všetko čo sa tam udialo, nie je akceptovateľné. Mimochodom, je to treba to vyjadriť i e, z hľadiska financovania pána Putina a pani Lepenovej. My máme tu ešte jednu pripomienku. Pani Kaliete, Sandra. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som vyjadriť eh, svoju spokojnosť s tým, že prvé výsledky prvého kola prezidentských volieb boli uznané ako spravodlivé. Eh, chcela by som však eh, zároveň upriamiť pozornosť kolegov na to, že sa bude konať aj druhé kolo a že ešte stále sú isté problémy ktorým by sme mali venovať pozornosť a e, ktoré by sme mali zdôrazniť aj vo vzťahu k národným e, orgánom a volebnej komisii. Jeden z týchto problémov je sloboda tlače. Ak 80 médií sú koncentrované pod vládou jednej osoby, pochopiteľne, že to ovplyvňuje výsledky volieb. Okrem toho, v Moldavsku je všeobecne známe, že na miestnej aj na regionálnej úrovni sa do veľkej miery využívajú administratívne zdroje práve e, určitými e, kandidátmi, ktorí majú prístup k týmto zdrojom. Ten druhý problém sa týka transparentnosti financovania volebnej kampane. zaznamenali sa e, rozdiely, nerovnaké možnosti a bolo by potrebné zdôrazniť pre volebnú komisiu, aby e, venovala väčšiu pozornosť e, uplatňovania volebného zákona. Ďalší aspekt súvisí s tým, že tí občania, ktorí pracujú, žijú alebo bývajú v zahraničí, e, nemajú možnosť e, hlasovať, a pritom ich počet je pomerne vysoký. A e, je zvláštne, že sa to pre tieto veci, eh, pre tieto voľby nezmenilo, ale došlo k eh, zmene volebného zákona, eh, konkrétne odseku 40 alebo paragrafu 47, ktorý zakazuje kandidátovi, aby sa e, spoločne ukazoval na verejnosti s významnými politickými či historickými osobnostiami. Mne sa toto zdá byť mimoriadne E, bizarné. A e, napríklad ani v Afrike, kde krajiny sa netvária ako demokratické, neexistuje podobná legislatíva. Preto si myslím, že by bolo vhodné, aby sme po druhom, alebo bolo by dobre, keby sme po druhom kole takisto dokázali konštatovať, že voľby boli spravodlivé ale a, že verím, že prinesú e, významný krok k stabilizácii dynamickej e, politickej situácie v Moldavsku. Môžem povedať, že keby mohol pán Dodon sa fotografovať alebo predstaviť na verejnosti s pánom Putinom, dostal by Moldavsku 60 alebo 70 Našťastie sa tak nestalo. Erstens, wer lässt es nicht zu? Und zweitens habe ich es dennoch nicht verstanden. Poprvé tomu nebolo tak a po druhé som tomu ani neporozumel. Takže tým pádom sme e, skončili tento bod programu a prichádzame k ďalšiemu bodu. To je s pánom Žatuj e, výmena názorov k otázke rozpočtu misia, e, rozpočtu pre misiu v Gaze. Zweite Meine Damen und Herren, Dámy a páni, srdečne vás chcem pozdraviť k tomuto bodu pán kolega Atui a predseda výboru pre rozpočet Gazu navštívil pásmo Gazi na základe mandátu od predsedu Šulca, ktorý som dostal aj ja, ale žiaľ nemohol som vycestovať. A Jean Artuj to spojil s cestou a teraz ide o to na západnom brehu a v Gáze e, zabezpečiť ich rozvoj, e, otázka humanitárnej situácie, ako i dopad, ktorý majú e, opatrenia a financovanie zo strany Európskej únie. Doposiaľ e, žiaden poslanec Európskom parlamente nebol, nemal možnosť navštíviť Gázu od roku 2011. Tá situácia sa touto návštevou zmenila a dúfam, e, pán kolega, že e, nám prinášate nie len zlé správy. Takže nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. E, ďakujem, pán predseda. Ďakujem, vážení kolegovia, za to, že môžem dnes popoludní predložiť e, správu o misii, ktorá sa konala, ktorá sa skončila 20. 21. júla. E, bola to misia do pasma Gazi, do e, západného brehu Jorganu a do z um, Palestíny. Som veľmi rád, že som mohol viesť túto misiu aj v mene rozpočtového výboru. E, cieľom bolo totiž zistiť, akým spôsobom sa využívajú finančné prostriedky poskytované Európskou úniou vo výške 300 miliónov, ktoré sa každoročne vyčlenujú pre Palestínu. E, vďaka tomu sa Európska únia stáva najväčším prispievateľom E, vážený pán predseda, mohli sme ísť spoločne aj s vami ako s predstaviteľom výboru pre zahraničné e, záležitosti, ale žiaľ, e, náš program nám to neumožnil. A skutočne od roku 2011 žiaden člen Európskeho parlamentu nebol v pásme Gazy a e, my sme porušili v podstate e, e, ustanovenia Európskej služby pre vonkajšiu službu, ktorá ustanovila, že by sa nesme, nemalo prenocovať v pásme Gazy, pretože sme mohli v podstate sa obmedziť iba na obdobie medzi 8 hodinou a 3 hodinou popoludní, čo by značne ohrozilo, respektíve obmedzilo našu misiu. Skúmali sme teda finančné prostriedky a snažili sme sa vyhodnotiť, aké problémy hospodárskeho rozvoja stoja pred palestínčami, e, konkrétne aj v pásme Gazy. Mal som teda možnosť ísť aj na západný breh Jordánu. E, pokiaľ ide o obsah tejto misie, a na základe tej správy, ktorú som uverejnil na mojej webovej stránke, e, Môžem povedať, že som prešiel z izraelskej strany hranice do pásma Gazy a Kerem Šalom to je hraničný priechod pre prepravu tovaru, potravín, materiálu. A skutočne každý deň tam veľký počet nákladných aut, približne 800 kamionov každodenne prechádza týmto hraničným priechodom. Zatiaľ čo opačným smerom z Gazy do Izraelu a inde ich e, nejde viac než 80. E, pritom tento tovar je podrobený veľmi prísnej kontrole, pretože Izraelčania dávajú pozor na to, aby žiadny materiál, žiadne zariadenia e, ne, neboli predmetom vývozu, ktoré by sa mohli potom použiť buď na výrobu zbraní alebo na spevňovanie tunelov medzi Gazov a Izraelom. E, pokiaľ ide o bezpečnostné Ehm, podmienky. Eh, Izraelčania vykonávajú veľmi prísne kontroly a kladú také obmedzenia, ktoré v zásade robia z druhej strany eh, geto. E, ekonomická situácia je mimoriadne dramatická. 40-percentná nezamestnanosť, všeobecne 60-percentná nezamestnanosť mladých ľudí a všetci, s ktorými som hovoril, zdôrazňovali, že obyvateľia pásma Gazy majú taký pocit, že nemajú pred sebou žiadnu budúcnosť. Eh, ja som osobne eh, bol svetkom eh, súkromných iniciatív, napríklad bola tam nejaká rybia farma, ktorá je veľmi dynamická, ktorá verí v dobrú budúcnosť, ale e, na, navštívil som aj textilnú továreň, kde sa vyrábajú odevy pre deti a veľký dojem na mňa urobili tieto produkty, ktoré sa predávajú aj v Európe. Okrem toho som e, aj zisťoval situáciu v infraštruktúre. Napríklad pokiaľ ide o čestičky vôd, je tam už 10 rokov ako činná takáto čistička e, kde e, sa e, vynaložilo 100 miliónov eur, ale ešte by bolo potrebných ďalších 20 miliónov eur na to, aby mohla byť táto čistička spustená do prevádzky. A nie som si celkom istý, či tie prívody odpadových vôd do tejto e, čističky môd e, môžu e, byť skutočne privedené lebo, ale chcem sa zdôrazniť, že táto čistiareň odpadových vod sa nachádza len asi 100 metrov od e, hranice. A e, Izraelčania hovoria, e, prosím, iz, takto, že izraelské odpadové vody by mohli využiť aj farmári na e, druhej strane na e, zavlažovanie svojich e, pozemkov. Ďalej sme sledovali situáciu s, s udelovaním mikropožičiek, ktoré by mohli byť použité ako štartovací kapitál. E, zistili sme, že je tu veľmi, že to je veľmi vhodný spôsob stimulácie súkromnej iniciatívy. Pokiaľ ide o vzdelávanie a e, odbornú prípravu mladých ľudí, takisto je potrebné zdôrazniť aj učňovské pomery e, a vzdelávanie e, mladých ľudí priamo v priemyselných prevádzkach. Keď sme boli v, na západnom brehu Jordánu, tak som e, sa mohol rozprávať s beduinmi a snažil som sa pochopiť, e, ako prežívajú toto nutené presidľovanie. A e, samozrejme, e, e, E, zistil som, že viacerí z nich vykonávajú viac činností, napríklad starajú sa o dobytok, chovajú dobytok, ako sú ovce a kozy, ale zároveň majú aj nejaké aktivity v polnospodárskej oblasti, napríklad pracujú na západnom brehu od Jordánu a toto je dôležitý zdroj ich príjmov. Okrem toho tu nastáva problém aj likvidácie stavieb. E, e, mnohé z týchto stavieb sú e, relatívne skromné a a ide o sumu okolo niekoľko desiatok alebo stoviek miliónov eur, ale pritom to má veľký vplyv na život dotknutých obyvateľov. Ide teda o tie zóny, ktoré boli pridelené e, Izraelu na základe dohovod z Osla. E, Izraelčania teda e, majú za povinnosť e, vytvárať či prijať e, generálny plán. Všetky stavby musia byť vopred schválené. Je to pomerne komplikovaný postup, ale Eh, ak 18 eh, mesiac, eh, proste izraelské orgány jednoducho mm, meškajú alebo 18 mesiacov nedajú žiadnu odpoveď na takéto žiadosti o výstavbu. Pokiaľ ide o tieto aktivity, do ktorých je zapojená aj Európska únia. Ehm, my, bol som svetkom e, napríklad E, výstavby e, cesty e, v dĺžke 1100 metrov. Boli tam chodníky, boli tam ploty, bolo tam verejné osvetlenie v tejto osade, ale táto cesta, ktorá E, bola postavená prídelem po začiatok dediny a je zaujímavé, že samotné cesty nie sú vyasfaltované vo vnútri tej e, dediny. A myslím si, že by bolo možné lepšie tie peniaze s tým, aby sa uspokojili aj potreby miestneho obyvateľstva, aby sa tie peniaze vynaložili na e, zásahy nielen okolo, v okolí tej dediny, ale aj vo vnútri ehm, tohto sídla. Čiže je potrebné, aby sa eh, lepšie prispôsobili tieto prostriedky očakávaná miestneho obyvateľstva. Eh, to znamená, že je potrebné rozšíriť manevrovací priestor našich zástupcov priamo v teréne. Z finančného hľadiska som e, sa snažil našetnúť niekoľko záverov a niekoľko odporúčaní. Mal som však pocit, že tu neexistovala nejaká globálna vízia toho, čo by sme chceli robiť v Palestíne. E, a takisto e, je tu nedostatočná koordinácia. Ehm, v, existuje tam a pôsobí tam zastúpenie Európskej únie, robí čo môže, ale je potrebné, aby sa e, prijala veľmi presná cestovná mapa. Spôsobia tam pochopiteľne aj mimovládne organizácie, ale e, len ťažko by som mohol hovoriť o nejakom líderstve Európskej únie e, v porovnaní s ostatnými e, aktérmi, ktorí pôsobia v tejto oblasti z iných krajín tá koordinácia ešte pokrivkáva, hoci sa už zlepšila. V Gaze nie je nejaká koordinácia zo strany e, vlády, alebo teda miestnej správy a e, panuje tam e, Prezvedčenie, že, že by túto koordináciu mala zabezpečo- malo zabezpečovať zastúpenie Európskej únie. Čiže bola by potrebná nejaká inštitúcia, ktorá by si zobrala na starosť koordináciu. Čiže toto, e, pokiaľ ide o moje konštatovania týkajúce sa súkromných iniciatív v ekonomickej oblasti, myslím si, že by sme sa snaž, mali snažiť e, Um, dávať prednosť takým aktivitám, ktoré by posilňovali ekonomickú štruktúru a um, mikroprojekty, um, mikropodniky, aby sa pritom dohli, uh, tie, tie projekty uh, aj dotiahli. Takisto som e, navštívil aj závod na e, desalinizáciu morskej vody. Je potrebné, aby sa ešte e, dokončila dokončil tento závod. Je to výsledok spolupráce medzi Gazov a Izraelom. Je pravda, že je potrebné, aby sa táto spolupráca zabezpečila tak v zabezpečení e, pitnej vody, ako aj v iných oblastiach. E, e, v minulosti v Gaze existovali priemyselné podniky alebo prevádzky na hranici medzi Gazov a Izraelom a tieto umožnili mnohým obyvateľom Gazy E, pracovať e, v týchto firmách. Čiže aké závery by sme mohli odvodiť na politickej úrovni? Pán predseda, kolegovia, e, Chcel by som teda zopakovať, že som členom rozpočtového výboru a uvedomujem si, že to je práve váš výbor, ktorý má e, najväčšie právomoci pre túto oblasť ale aké je implicitné rozdelenie úloh medzi Izraelom, ktorý e, stále realizuje svoj plán k okupi- okupácie palestinských území a medzi plánom medzinárodným, ktorý e, by e, chcel zvyšiť autonómiu Palestíny napriek a, a tak, aby sa v budúcnosti, aby to viedlo k vytvoreniu palestinského štátu. E, tu e, musíme brať do úvahy aj potreby humanitárnej e, povahy. Stretol som sa s generálmajorom, ktorý má na starosti koordináciu medzi Palestínou a Izraelom a je to sprostredkovateľ, mediátor, ktorý pripisuje veľký význam generálnemu plánu, masterplan, a, a, ale myslím si, že Európska únia by mala e, zdôrazniť e, svoju politickú úlohu. Zdá sa mi, že v súčasnosti tu neexistuje nejaké potrebné prepojenie medzi našou pozíciou ako prvého finančného partnera Ehm, e, ale e, a e, našim postavením ako obchodného partnera Izraelu. Európska únia vo svojej politike zostáva niekde na okraji. A tento, to, tento, toto nedostatočné prepojenie je nežiaduce. Okrem toho, v Európskej únie by sme mali hovoriť otvorene a s rešpektom s našimi partnermi a e, vrátanie Izraela, ktorý by sme mali podnetiť k tomu, aby obmedzil, aby, aby, aby znižil tie obmedzenia, ktoré sa e, kladú vo vzťahu k e, palestínčanom pod, súčasne podporujúc legitímne žiadosti uh, izraelskej populácie. Bolo tu množstvo mŕtvych e, na oboch stranách za celé roky, pokiaľ ide o palestínčanov, aby sa naozaj zamerali na cestu smerom k zmiereniu a aby e, prijali zodpovednosť v veciach verejných, Tu by sme získali jasnejší vhľad do využitia fondov, ktoré mobilizujeme v teréne. Ide o to, aby to boli perspektívy e, do budúcnosti, pretože mladí tvrdia, že budúcnosť nemajú a to je neúnosná situácia. Obom stranám treba zdôrazňovať spustenie mierového procesu, ktorý pôjde za hranice s prejavou na, e, spred 20 rokov v rámci e, dohody z Oslo. Toľko moje pozorovania, vážení, ktoré som si tu dovolil predniesť, aby som ich s vami zdieľal, na ktoré možno mi poviete vaše reakcie. Ako predseda e, výboru alebo predstaviteľ výboru pre rozpočet som vlastne vystupoval v záujme tých 5 rokov, ktoré Európsky parlament ako spolu rozhodujúci v rozpočtovej oblasti, ktorý je principiálnym partnerom finančným, ale ktorý sa nemohol dostaviť do terénu. Dostali sme teda takto povolenie a myslím si, že máme záujem ísť na miesto, aby sme e, zisťovali dopad krokov, ktoré podnikáme pre palestínčanov. Srdečná vďaka pánu kolegovi. Ako prvý sa pán Kán prihlasilo slovo. You, uh, can, can the... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za správu, ktorú ste nám predniesli. E, znázorňuje celkový obraz situácie, ktorá existuje v teréne a rád by som počiarkol to, čo ste povedali a tú skutočnú potrebu e, snahy o mierový proces. Chcel by som sa vás spýtať, či by ste mohli povedať niečo viac. Čo sa udialo v Gáze? Prišlo k veľkému poškodeniu majetku civilného obyvateľstva. Čo nastalo? Aké práce a potom vo, svete toho, čo, vo svetle toho, čo ste povedali, čiže potreby, ktoré existujú. Ako kritická je pomoc, ktorú poskytuje Európska únia z hľadiska zlepšenia kvality života ľudí a aké vyhliadky majú, aké sú možnosti, aby delegácia poslancov Európskeho parlamentu mohla ísť a potrieť sa na to bližšie. Povedali ste, že ste mali obmedzený čas na to, aby ste e, videli situáciu v Gaze. A posledný komentár. Rozmýšľal som, keď som počúval prednes vašej správy, a myšlienky, ktoré mi prišli na um, e, sú, aký existuje rozdiel pri civilistoch, ktorí žijú v Gáze a niekým, kto je v nejakom väzení. Aký rozdiel tu vlastne? otvorenom väzení. Aký rozdiel tu vidíte? Ďakujem, pán predseda. V prvom rade e, cením si, že ste videli, že Európa je dôležitým hráčom v okupovanej Palestíne a tiež si cením, že ste videli, že palestínsky ľudia sú zruční a že ak by mali možnosť, a dokonca ešte pred rokom 2007, ako zrejme viete, bolo takmer nemožné vyvážať z Gázy, dokonca aj, keď ste mali množstvo produkcie, videla som to sama, ale nemohli ísť von. Nemohlo to ísť von a dnes je to ešte horšie. Vzhľadom k týmto skutočnostiam musím dodať, že som veľmi sklamaná i zvládnutím e, tejto návšteve vy, ako i týmito informáciami poskytnutými ani tá navšteva, ani tieto skutočnosti nesplňajú mandát, ktorý dostal ktorý ste dostali a dostal výbor aj legitimne. Ja chcem pripomenúť, že v júni 2015 sa dohodla táto návšteva po mnohých neúspešných pokusoch delegácií pre Palestínu, kde som podpredsedničkou, aby sme nejakú reakciu mali eh, na blokádu eh, zo strany eh, orgánov od roku 2011. Ako už bolo predtým uvedené, EÚ je hlavným donorom pre palestínčanov a napriek tomu nemôžeme vykonať hlavnú funkciu, to je dohľad nad tým, ako sa využívajú EU fondy. Okrem toho, Gáza je naďalej jedno z najtemnejších a najtragickejších miest tejto planéty. EÚ a ďalší aktéry sú zahambujúco sa neviadrujú k tejto situácii. A predseda Šulc konečne sa dohodol na e, tých, aby predsedovia výborov AFETu, ako aj rozpočtu, aby sa táto misia v Gáze do dvoch mesiacov uskutočnila, ktorá mala tak otvoriť dvere. Je veľmi polutovania hodné, že to neboli dva mesiace, ale 12 mesiacov to trvalo a e, tento formát trojky nebol rešpektované, čo je tiež E, veľmi milú to, čo sme videli v týchto informáciách. Bolo to pozoruhodné, že jediný výstup z tejto návštevy e, bol pred piatimi mesiacmi a to bol blok, čo pán Atuj e, po francúzštine a teraz to, čo nám povedal pri týchto informáciách, toto nie je seriózne. Ja žiadam oficiálnu správu E, zo strany pána Atuiho, aby bola všetkým trom výborom distribuovaná. Chcem tu povedať, že EP zamestnanci i zdroje boli alokované na túto návštevu a napriek tomu e, nešlo to len, aby sa naplnil osobný blok pána Atuiha. A predpokladám, že by mala by AFED DV e, v čo najkračom čase sa uskutočnila ďalšia návšteva. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Freund, ďakujem pekne, pán predseda. E, chcem povedať, že som veľmi rád, že ste sa v bezpečí vrátili do Spojených štátov. Mali sme delegáciu e, v Palestíne počas tohto roku a nedovolili nám ísť do Gázy. Vieme, že situácia už bola popísaná pani Auken a je to niečo, čo by nás nemo, nemalo uspokojiť, poviem to takto diplomaticky. Myslím, že táto situácia sa nezmenila už počas e, rokov, respektíve celých 10 ročí a Európska únia zároveň nerobí maximum preto, aby zlepšila životy palestínčanov, ktorí tam žijú. Keď sme počuli hlasy z Izraela, prišli sme k záveru, že riešenie dva štáty je takmer tak mŕtve, ako akékoľvek iné riešenie tejto situácie. Ale otázka, ktorú mám, je iná. Rád by som vedel, aký je váš názor na to, prečo nikomu z nás nedovolili vstúpiť do gazy počas posledných 5 rokov a vy ste boli prví. Je to indikácia nejakej zmeny v politike? Je to zlé svedomie, ktorú majú Izraelčania voči Európskej únii, alebo čomu pripisujete túto zmenu, i keď jemnú zmenu zo strany Izraela voči EU Ďakujem. Pán Auštrevičus, ďakujem pekne, pán predseda. Ja si vážim osobné úsilie Žana Atui, že vycestoval do Gazy a stretol sa s týmito ľuďmi. Lokálna situácia zrejme sotva niekoho uspokojí, ale sú isté pomery, alebo je to istá situácia, ktorú treba spomenúť. Spomenuli ste, pán predseda, 300 miliónov eur ročne, ktorými Európska únia prispieva e, palestinským orgánom a e, väčšia časť, najväčšia časť peniazy ide do sociálno-ekonomickej infraštruktúry a udržania života eh, lokálnych, lokálneho obyvateľstva, miestneho obyvateľstva. Tiež však boli správy o podvodoch, korupcii a nelegálnom využití týchto peňazí pre vojenské účely, napríklad budovanie tunelov alebo e, získanie e, zbraní, ktoré sa používajú pri teroristických činoch. Pán Artuji, môžeme si byť istí, že absolútna väčšina financií EÚ ide na zákonné účely, ktoré očakávame? Ďakujem. Slovo dostane pán Schaffhauser. Ja tiež som bol predsedom Inštitútu pre spoluprácu verte mi, boli to malé proje- projekty, boli tu veľké úniky prostriedkov. Ja sa tiež pýtam, či sa dobre využíva tých, tých 300 tisíc. A druhá otázka. Je nevyhnutné, aby sme vy, e, vydávali 300 tisíc eur? Nebolo by lepšie, keby sme priniesli náš know-how v tej forme, ako máme konštruovať totiž projekty? aby sme tieto projekty navrhovali krajinám, ako je Saudská Arábia, Katar, ako množstvo krajín, ktoré majú veľa finančných prostriedkov a takisto podpora e, moslimských bratov v Gaze. Takže otázka, do akej miery e, naše, náš vstup takouto formou je vôbec účinný e, Nemali by sme skôr ukazovať tie projekty tým, ktorí sa e, označujú za priateľov, tých, ktorí v, v pásme gazy vládnu. Gomez, Gomez. Anna. Anna Gomez, nech sa páči. Ďakujem. Je mi ľúto, že som tu nebola na čas a nepočula som pána Artuiho. No vzhľadom k tomu, čo povedali kolegovia a pýtali sa, chcem vám položiť otázku presne pán Tony Blair bol menovaný ako e, istý zástupca, reprezentant, ktorý mal sa venovať otázke gázy a mal konkrétny projekt, ktorý sa týkal kanalizácie. A stiažoval sa, že sa mu nepodarilo implementovať tento projekt, ktorý mal zmysel, pretože tam boli rozličné politické prekážky. Musím povedať, že za každým, keď som bola v Gaze, som e, sa cítila tam hrozne. Je to skutočné väzenie, otvorené väzenie. Teraz to musí byť ešte horšie ako minulé, keď som tam išla. A čo ma skutočne rozhorčilo vtedy, bolo, že to bol jasný prípad, kde sme boli platcami a neboli hráčmi. A myslím, že tá situácia sa ešte zhoršila. Takže nejde o to, že peniaze by neboli e, zúčtované. Tí ľudia potrebujú tieto peniaze, no otázka je, či má zmysel, pokiaľ sa nerobia reálne kroky, e, znova začínať obnovovať mierový proces. Budeme pokračovať v tejto línii a budeme platiť toto väzenie, toto otvorené väzenie, pretože to je to, čo robíme. Pán prezident. Pán predseda. Merci, merci, chers collègues, pour vos observations. Ďakujem za vaše pozorovanie, kolegovia. Som trošku zmetený, eh, ak táto misia eh, vedie u vás k otáznikom a provokuje vás eh, k sklamaniu. Treba si pripomenúť, že od prevzatia moci Hamasom v Gaze v roku 2006 a od vzniku blokády od roku 2007 všetko v Gaze musí potvrdzovať vláda eh, izraelská. Tie zákazy spojené s eh, neistotou, že vlastne od roku 2011 eh, nie sú v teréne delegáti vyslaní, Pán Šulc nám teda informoval predsedu AFETu a predsedu DV aj mňa. Poprosil nás, bolo to v roku 2015, aby sme sa dali k dispozícii na prvú návštevu a znovu otvorili brány, tak povediac. Ťažko sa nám to zľadovalo s programami a za týchto podmienok som sa rozhodol, že tam pôjdem sám. aby som vás informoval o tom, čo som v teréne videl. Išiel som tam ako predseda rozpočtového výboru. Predstavte si, že keď ste tam 24 hodín, nemôžete robiť e, audit a preveriť všetky faktúry, či e, zodpovedajú podaným e, uskutočneným službám človek si skôr všíma veci vo všeobecne. Chcel som navštíviť dané miesta, navštíviť podniky, zhromaždiť sa zo, zo stretnutí, ktoré e, zorganizovala UNRA, podnikateľské aktivity tých, ktorí dostali e, od UNRA e, mini, úvery spolu s, s účasťou Európskej únie. Nie sme jediní, ktorí pomáhajú za týchto podmienok. nemohol, nepodarilo sa mi e, mať e, konečné, e, konečný názor, aký tiež, tiež rozdiel, to je tiež otáznik prvého kolegu, ktorý vystúpil, či to je e, väzenie. Nuž, no ja som vám povedal, že Gaza je getom a je to veľmi zložité e, presúvať sa a e, tovary, ktoré prechádzajú jedným príchodom, všetko je skénované. E, Izraelci sledujú, aby žiadne z tých zariadení sa nedalo využiť na výrobu zbraní, ktoré by sa obrátili proti Izraelu. A zase materiály, ktoré by mohli e, pomôcť na stav tunelov medzi Gazou a tu, e, Izraelom. Takže je to systém neustáleho podozrievania. E, sú tu čerstvé spomienky, jednotlivé škody, ktoré e, ako dopady vojny, ktoré sú viditeľné. Množstvo vecí mešká, pretože lokálne neexistuje koordinácia Stretol som sa s lokárnymi partnermi, ktorí um, sú spojení s množstvom nádejmi, nádejí. Ale voľby sa odročili. Žije sa tu teda v určitej dvojznačnosti. Blízko egyptských hraníc som počul uh, uh, hluk zo Sinaja úder, e, teda výbuchov odtiaľ, takže sme v prostredí veľmi relatívnej bezpečnosti. Prechod medzi Egyptom a Gazom, Gazou bol zavretý. A pokiaľ ide o sklamanie našich kolegov, kolegyňa Oken, ktorá je podpredsedničkou delegácie s Palestína, už poviem vám, že bol som pozvaný e, vašou delegáciou Chcel som zahnať trochu tieto sklamanie, e, ktoré zišlo z mojej správy, a som si myslel, že to nie je... E, ja som veril, že ako poslanec po návrate budem môcť dať na papier, čo som videl, čo som zažil na tejto misii a poučenia, ktoré som z toho vyvodil a zopár, zopár e, skicu nejakých odporúčaní v decembri budem pred vašou skupinou, budem pokračovať v tejto diskusii a vo výbore rozpočtovom, pokiaľ ide o misie v 2017. E, takisto návšteva Gazy by mala byť e, naplánovaná ako pokračovanie tohoto prvého nákresu. Snaha tiež ísť ďalej v úvahách a pozorovaniach. E, je mi teda ľúto, že som to napísal len vo, fran- vo francúzštine, ale určite sa budem snažiť dať to k dispozícii e, všetkým, to, čo som zažil. Nie sú tu žiadne pr- pre- predstierania. Jednoducho som trval na tom, aby som jednoducho pravidlá nám e, vlastne diktujú ESVČ, nemohol som zostať cez noc, len špeciálni spolupracovníci môžu zostať cez noc a pokračovať, ale ostatní nemôžu stráviť tam noc a to je naozaj šokujúce. Toto pravidlo nevykonávajú ďalšie národné zastúpenia. Takže mali sme, e, nič jednoducho nezatajujem, ako moje odporúčania a pozorovania, len som povedal, že význam by sme zvýšili, ak by Európska únia mala spoločnú víziu. Stretol som sa s predstaviteľmi na mieste, ktorí vlastne v podstate naznačujú len tú našu víziu, tú našu trasu. Prečo tá či ona procedúra, ktorá by vytvárala vlastne odklon od tej e, základnej línie. Všetko je spojené s pravidlami. Dôležité e, je zdôrazniť, že to je v záujme obyvateľstva. Tu som sa teraz snažil to komunikovať. Teda moje dôvody, prečo sme sa sme to takto riešili. To bol prvý krok aby sme e, vzýšli z tejto blokády, prekročili túto blokádu. Sme najpodstatnejší finan, finanč, fi, fi, e, financií. To je nepriateľná situácia. A či sme, si, či sme presvedčení, že to, čo financujeme, nebude predmetom e, únikov. Ja som nemal nič k dispozícii, aby som mohol mať názor na toto. E, dôverujeme prevádzkovateľom v teréne. Pokiaľ ide o humanitárne kroky, ktoré financujeme v iných blízkych regiónoch, nie som si istý, že časť financí sa nezachytí e, sprostredkovateľmi. Rôzne časti, e, proti ktorým bojujeme. Treba byť pragmatický a realistický v humanitárnych krokoch, ktoré sa tu dajú e, riešiť a či, sa, či unikajú e, prostriedky, myslím, že nie. Ale nemal som naozaj prostriedky, ktoré by mi umožnili na to mať názor. Nerobil som audit. Išiel som do, napríklad do centra, kde sú e, izolované ženy, to, čo sa dosiahlo, ide dobrým smerom. Neviem presné podrobnosti, navštívil som ďalšie zariadenie mliekárenské, videl som, ako, sa, ako zásobujú e, ich potra, potravinami, ale kontroloval som ich faktúry. Ďalej fabriku na oblečenie pre deti, kde, boli, kde dobrú prácu odvázali muži a toto sú veci na vývoz. A, ako som povedal, 800 kamionov príde s tovarom do Karemšalomu a 800 odíde. Úplná nerovnováha medzi dovozom a vývozom. Pokiaľ ide o Tonyho Blaira a ten projekt, pokiaľ ide o spravova- spravovanie e, odpadov, alebo teda užitkovej vody, to bolo za 100 miliónov a nefunguje. Sú tu veľmi pekné e, schodíky z mramora, aby ste sa dostali k teresám. Nefunguje to. Ešte asi 20-25 miliónov je potrebných, aby to bolo sfunkčené. ale neviem, že len to, že bude kanalizácia zre, z, e, e, vytvorená, nie, nie je zárukou, či sa bude môcť prepravovať voda. Takisto účasť polnohospodárov izraelských z druhej strany. Tam ide o súvislosti jedni hnoja svoje pôdy, druhí užívajú užitkovú vodu, takže treba vidieť jednotlivé E, dohody. To isté platí pre e, užitkovú vodu, pre elektrinu. Ide o ďalej odsaľovacie zariadenia morskej vody. Sú tu výrazné e, sumy. Netreba používať ďalšie mikroprojekty, mikrokredity pre malé podniky ktoré by umožnili dať prácu. 60 nezamestnanosť u detí. Toto som videl, kde je teda mierový proces a to, čo ma zaráža, je, že Európska únia, ktorý je prvým finančným prispievateľom, sa nezúčastňuje na základných rokovaniach. Keď e, vzniká niečo e, dôležité, tak sa e, schádzajú dôležití predstavitelia za rokovacím stolom. Toto všetko je e, veľmi zaujímavé, ale môj pohľad samozrejme nevyhnutne povrchný, pretože krátky, pretože som bol sám. E, takisto ďalšie cesty, o ktorých som hovoril 2017 a ďalej, ale myslím si, že počas tých ďalších misií, to, čo som videl e, v Jordánsku, Turecku, v Libanone, mne sa a, e, a, e, nezdá, že by tá lokálna realita zodpovedala tým prioritám a vytýčeným e, zámerom, bez toho, že by to bolo dvojznačné. Pokiaľ ide o spoločnú víziu, aká je spoločná stratégia, myslím si, že to tu budeme ma potrebovať, aby na to zodpovedal výbor AFED. Prihlásil sa. Ja, eh, eh, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pán Artoji i za vašu správu. Mám najmä záujem o eh, palestinské územia a kresťanskú menšinu. E, počuli sme žalostné veci o ich stave a situácii. Chcem sa spýtať na rozpočet EÚ. E, venuje sa pozornosť i palestinským kresťanom v Gáze a na západnom brehu. Je mimoriadne dôležité, aby ich prítomnosť bola chránená, aby títo ľudia boli chránení a aby e, mali prístup k európskemu financovaniu. Myslím si, že je strašné, pokiaľ kvalifikovaný ginekolog nemôže svoju profesiu vykonávať, jednoducho preto, že je kresťan. To uh, samozrejme uh, je namierené nie voči EU, ale tých, ktorí uh, sú tam pri moci. Chápem vašu otázku, ale za tých 24 hodín v Gaze, v tých stretnutiach, ktoré som mal, neumožňuje mi presne odpovedať na vašu otázku. Neuskutočnili sa také prvky pokiaľ ide o mimovládne organizácie v teréne. Tie fungujú bez diskriminácie. Myslím si, že naše, e, e, naši pracovníci počúvajú všetky tie očakávania a obavy i nad rámec všetkej diskriminácie a tých, tej getoizácie v rámci getách. Yeah, just, uh, Mr. Brock, I've just one little remark. You... Pán Brok, len jedna pripomienka. A, áno, chcem, keď sa pozrieme na tú situáciu tam, len chcem vás upokojiť. No, rada by som počula z komisie a zahraničnej služby e, nejaké pripomienky, myslím si, že je dôležité vypočuť si ich pohľad e, na túto správu. Bonjour. Euh, mon nom c'est Raoul Fuentes de l'EAS. Je suis le chef d'unité pour, l'Israël, les territoires palestiniens occupés et les processus de paix. Et, Pokiaľ ide, je ne... v podstate eh, nemám eh, čo veľkého dodať, len vám ďakujem za vašu návštevu, pán Artois. Bola to eh, veľmi dôležitá návšteva pre nás. Určite sa tým naplnilo to prázdno, ktoré sa vytvorilo za 5 e, rokov, kedy predstaviteľia e, parlamentu nemohli ísť do Gazy. Dostal som priamo od pána Artuisa e, jeho poznámky po jeho návšteve. To som posunul všetkým svojim kolegom Všetko mi príde veľmi relevantné. Ak máte viac otázok, ktoré by ste na nás adresovali, sme samozrejme pripravení odpovedať. Ja, kolegy, ich ja äh, min... Pán kolega, skutočne som, som e, prekvapený, ako elegantne ste e, formálne podmienky cesty e, vysvetlili ale k obsahovej záležitosti, e, k obsahu ste sa nevyjadrili. Možno, že by ste sa o to mohli pokúsiť. Povedali ste všetko, ale nič k obsahu. Nevyjadrujem sa zrozumiteľne? Áno, nech sa páči. Pán e, predseda, pokiaľ E, správne chápem navštevu predsedu pána Artuisa, to zadal predseda Šulc. A zahraničná služba bola zahrnutá v, pri príprave na základe iniciatívy predsedu a dostali sme s, a správu, sme si preštudovali s veľkým záujmom. Ale čo si myslíte? Ako vidíte tú situáciu tam? Môžete sa vyjadriť k situácii tam, ako ju, ako ju vidíte. Súhlasíte s tým, čo povedal pán Artuis, kde vidíte praktické problémy? Myslíte si, čo si myslím, že by sme mali preskúmať hĺbšie, kde vidíte problémy v implementácii programu? Predsa, musíte k tomu niečo povedať. Musí byť možné niečo k tomu povedať. Z nášho pohľadu problém, ktorému čelíme, najmä v súvislosti s Izraelom a v našich vzťahoch a vzťah Izrael-Palestína je, že musíme konfrontovať s našimi rozvojovými programami a humanitárnymi programami politickú situáciu, ktorá je proti nášmu prístupu. Sme proti okupácii, najmä v Gaze a sme konkrétne proti blokáde. Takže prvá vec. Neexistuje žiadna podpora, ktorú môžeme dať, aby to, čo by vynahradilo náklady okupácie. Po druhé, keď roz, pripravujeme naše programy, sme konfrontovaní s touto politickou situáciou, ktorá ide proti našim snahám. Čo robíme teda? Poprvé, snažíme sa Izrael presvedčiť, aby programy, ktoré vykonávame v tejto oblasti, aby mohli e, priniesť ovocie. Pán predseda Artuis napríklad spomenul prípad kanalizácie alebo čističky odpadových vôd. Čiže my neustále sa obraciame na Izrael, aby umožnili, aby to fungovalo. Posledné zasadnutie, ktoré sa konalo v septembri, prinieslo kompromis, aby Izrael dal energiu k dispozícii, ktoré je potrebné, aby táto čistička mohla fungovať. Ďalší príklad. E, zariadenie na odsoldenie vody, tam opäť sme e, dali návrhy, aby by to mohlo fungovať. Druhá línia krokov, ktoré realizujeme. Snažíme sa pracovať s palestínčami pri budovaní ich inštitúcií a kapacít, aby mohli profitovať najlepším spôsobom z prostriedkov, ktoré poskytujeme. A po tretie sa snažíme e, aplikovať e, dôsledne finančné kontrolné mechanizmy, ktoré nám inštitúcie dali, parlament, ako i e, dvor auditorov, aby prostriedky neboli premrhané. Čiže toto robíme a aby som priamo zodpovedal na otázku. Situácia nie je taká, ako by sme chceli. Ale robíme to, čo je v našich silách, aby sme využívali naše e, prostriedky pri e, daných podmienkach čo najlepším spôsobom. Mám ešte dodatočnú otázku. Hovorili ste o okupácii. E, pokiaľ viem, Izraelčania nie sú v Gáze. Myslíte obsadenie Hamasom, alebo čo máte na mysli, keď hovoríte o okupácii, o obsadení Gazy? A ako vidíte spoluprácu medzi Hamasom a palestínskou samozprávou a Gázy, na to, aby v Gáze sa mohli tieto projekty realizovať, keďže spolu spolupráca v rámci palestinskej samozprávy nefunguje, keďže Palestín v Gáze, palestinská samozpráva nemá v Gáze operatívne možnosti, alebo problém tam nie je. Pán predseda, keď som spomenul okupáciu, mám na mysli západný breh. E, to bol, ten bol predmetom návštevy e, predsedu Artulisa. Pokiaľ ide o Gázu, je zrejme, že veľká výzva je blokáda. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi Hamasom a palestinskými orgánmi, v každom prípade vyzývame už dlhú dobu na zmierenie medzi palestínčami. Súčasná situácia v Gáze nie je nápomocná, ale nemáme s Hamasom žiadne vzťahy alebo kontakty a snažíme sa ovplyvňovať samozrejme do maximálnej možnej miery palestinské orgány, ako je možné, keďže majú viacerých ministrov, ktorí sú zodpovední za niektoré oblasti v Gaze, najmä e, o infraštruktúru a naše vzťahy s palestinskou samozprávou je dostatočná, aby sme mohli e, náš program naplňať. Na druhej strane s, fungujeme s úrov. 80 miliónov sme ULRE poskytli, ktorá pripravila viaceré programy pre podporu palestínčanov v Gaze, poskytnutie základných služieb, vzdelávanie, ako vzdelávanie a podobne. Eh, merci beaucoup. Eh, je voudrais revenir eh, à la question posée. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel vrátiť k otázke, ktorú položil kolega Bast Belder, pretože veľmi dobre chápem, že ste mali príliš času na to, príliš málo času na to, aby ste sa mohli venovať všetkým otázkam. V prvom rade, pokiaľ ide o perzekovanú komunitu, toto je veľmi dôležitá otázka. Ide tu o eh, kresťanov, ktorí žijú pod nadvládou Hamasu. A pokiaľ ide o gazu, eh, odhliadnúc od osobitného štatútu gazy, eh, v dôsledku historických okolností my musíme E, venovať pozornosť tomu, ako sú dodržiavané ľudské práva pod nadvládom Hamasu. Samozrejme je to, e, je tam blokada, ale e, vládne tam Hamas. A my sa musíme venovať problémov, ktoré súvisia s touto politickou situáciou. Ďalej, chcel by som Ehm, poukázať na diskrimináciu ehm, e, e, z tej komunity, pretože som celkom dobre nepochopil e, význam toho slova diskriminácia tak, ako ste ho použili vy. Ďakujem. Euh, euh, a ja mám otázku. V prvom rade domnievam sa, že aspoň to je moje vlastné pozorovanie, ja som viackrát navštívila pásmo Gazy a všetko E, tam, tam sú e, porušované ľudské práva všetkých, nie len kresťanov, ľudské práva e, moslimov, e, ľudí bez vyznania. Sú tam jednoducho, ne, nerešpektujú sa základné slobody. A e, keď e, teraz je tam, predtým tam bola bloka, okupácia Izraela, teraz tam je blokáda zo strany Izraela. A čo my robíme vlastne? My platíme za túto blokádu, ale Izrael by to mal platiť. Ľudia e, tam žijú ako vo vezení. The question to ES. Uh, e, Myslím si, že to je politická otázka, ale možno, že komisia by na to chcela odpovedať. E, ale e, pokiaľ ide o ľudské práva v pásme Gazy, tie súvisia nielen s Izraelom, ale aj s Hamasom. Hamas porušuje ľudské práva v Gaze. Nepočujeme žiaľ, e, čo hovorí druhá strana. Chcete na to v krátkosti odpovedať, lebo budeme musieť skončiť. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za otázku. V každom prípade my si sami každodenne kladieme takéto otázky. Bolo by lepšie, keby sme skončili spoluprácu, bolo by to lepšie postavenie palestínčanov. Tá odpoveď, ku ktorej sme dospeli, je, že nie. My si myslíme, že naše programy majú zásadný význam pre budovanie kapacít pre každodenný život palestínčanov. Myslíme si, že e, podporujeme napríklad vzdelávanie mnohých e, palestinčanov alebo uspokojeme ich e, sanitárne problémy. Myslíme si, že to nie je dokonalé, ale myslíme si, že my dokážeme zaplňať istú medzeru, ktorá, na zaplnenie, ktoré nie sú okrem našich peňazí k dispozícii žiadne iné. Čiže keby sme to my nerobili, nerobil by to nikto iný. Bien, écoutez, e, ja e, prosím, nehovorte, že som povedal niečo, čo som nechcel povedať. Ja som sa v krátkosti ako predseda rozpočtového výboru zúčastnil tejto cesty, aby som sa pokúsil vyhodnotiť situáciu priamo na mieste, predovšetkým pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov, ktoré sú v rozpočte Európskej únie vyčlenené pre Palestínu. A ja som sa s vami podelil o svoje pozorovanie a povedal som, že Gaza to je geto. A naozaj situácia v oblasti ľudských práv je veľmi dôležitá, ale ak tam máte 40-percentnú nezamestnanosť e, všeobecne a 60-percentnú nezamestnanosť mládeže, musíte uznať, že to je priorita. Ale všetko to, čo by sme my mohli urobiť v rámci našej pomoci, je snažiť sa e, vymenovať nejakého koordinátora priamo tam na mieste. Ja Ehm, si ehm, myslím, že môžeme hovoriť o regionalizácii, že by Gaza bola e, ustanovená ako jeden e, región a verím, že by takýmto spôsobom bolo možné lepšie zohľadniť všeobecné záujmy a takisto zmierniť to napätie vo vzťahu k Izraelu. Žiaľ, zdá sa, že tie podmienky nie sú vytvorené a, a, e, a palestinská samozpráva sa e, rozhodla odložiť voľby, a, takže vo, v rámci samotnej gazy sú komunity, ktoré sú možno prenasledované, ale úprimne hovorím, že som ja nemal čas v rámci môjho programu urobiť si na túto tému názor. Eh, ja si myslím, že eh, sú tu v výbore pre zahraničné veci na tento účel oveľa kompetentnejšie ľudia. Napriek tomu eh, si myslím, že my svojim príspevkom e, umožňujeme reaktivizovať ekonomiku napríklad prostredníctvom mikropožičiek a tak ďalej. Ale čo ma skutočne ako zarazilo, bolo to, ako e, mi ľudia v pásme gazy hovorili, že nevidia pre seba žiadnu budúcnosť, no future. A ja som e, mohol konštatovať iba to, že pokiaľ my sme najväčším finančným prispievateľom, mali by sme nájsť potrebný jazyk, ktorému by rozumeli tak izraelské orgány, ako aj palestinské orgány, lebo ako sme takýto najväčší prispievateľ aj humanitárnej pomoci, ako povedala pani Gomez, možno, že my my takto pomáhame, e, že, že odľahčujeme e, e, Izrael, ale E, e, znovu opakujem, že tá koordinácia je najdôležitejšia a táto by umožnila, aby sme e, išli správnym smerom, aby sa tie vzťahy zlepšili, aby sa obyvateľom Gazy ľahšie udelovali výstupné víza alebo povolenia. E, ja sa teraz pokúsim e, zabezpečiť prehľa, e, preklad mojej správy do angličtiny a pokúsim sa prispieť na základe toho, čo som mohol sám sledovať. Zostáva toho ešte veľa urobiť, ale pokiaľ zostávame takýmto významným finančným prispievateľom, mali by sme zrejme mať aj víziu a stratégiu v politickom meradle. A verím, že e, Európska únia by mala v tomto smere urobiť viac. Ďakujem za vaše pozvanie, pán predseda. Ďakujeme. Táto správa, pán predseda, budí veľký záujem o túto tému ako aj, ako aj poznámky komisie, ktoré naznačujú, že tému treba prehlbiť. Pôjdeme do Ramalie a Jeruzalemu, zostaneme verní tejto téme ako EÚ. Budeme sa snažiť vytvoriť dobrý dojem pomáhať v zdravotníctve či školstve a budeme sa starať o dobrý postoj. Pozrieť sa na to, kde sú nedostatky a kedy prostriedky smerujú do nesprávnych rúk. Musíme, a to som už viackrát povedal, vidieť, aké ohraničené sú možnosti samozprávy e, v pásme gazy kvôli Hamasu. Ďakujem. Merci.